Poprosím vás teraz o rozdanie hlasovacích lístkov a obáv. Le bulletin du vote. Sie kennen alle das Všetci postup poznáte. Prosím, tí, ktorí budú počítať eh, eh, hlasy, tých poprosím, aby sa presunuli k urnám